der Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommene. Uh, disponibilné sú texty k predošlým diskusiám. K zápis, uh, äh, nie sú nejaké námietky, nie, takže zápisnice sú prijaté. V tomto zmysle ďalší bod programu je ús, otázka na ústne zodpovedanie.